gruppo ENL con effetto... Pani poslanky Lavencu Rebega opustila skupinu ENL e, účinnosťou 2. marca 2018, teda je nezaradená Anna Miranda opustila GUNGL e a pridala sa k zeleným e, účinnosťou 2. marca 2018.